spoločné stretnutie od 9. do 14. od 15. do 21. Tým, uh, program je zverejný, je na webovej stránke Európskeho parlamentu.